Milí kolegovia, milé kolegyne, budeme pokračovať v našom rokovaní. Dovolte, aby som privítal medzi nami komisára Oettingera, aj vás všetkých. A e, navrhujem, aby sme začali s debatou. Najprv dám slovo komisárovi. Vítam ho tu medzi nami, znovu medzi nami aby predstavil materiál a potom by sme mali debatu. Takže nech sa páči, rozdávam vám slovo. Pán predseda, dámy a páni, poslanci a poslankyne, som veľmi rád, že tu môžem dnes byť vo vašom výbore a informovať vás o našej stratégii pre energetiku, ktorú sme nedávno pripravili a teším sa, že vám môžem predstaviť aj náš balík pre infraštruktúru a že si môžem vypočuť váš kritický názor na to. Myslím si, že toto načasovanie je veľmi dobré. Prečo? V piatok tento týždeň máme radu pre energetiku a tam budú tieto témy zaradené do programu rokovania a teraz konečne pracujeme aj s našimi ténami e, pre e, Európsku radu vo februári, 4. februára. Tam sa budeme zaoberať otázkou europeizácie politiky a máme na to vyhradené poldňové rokovanie a považujem to za jedinečnú šancu hovoriť o otázkach energie aj na úrovni hlav vlád, aby sme pripravili cestou pre náš ďalší vývoj v oblasti politi- energetickej politiky. Tým splníme článok 194 a naplníme ho životom a budeme pracovať aj na dosahovaní našich cieľov stratégie 2020. O čom ide? O čo ide nám v našej stratégii? Ide o, na jednej strane o vnútorný trh. Správa pani Kolarskej Bobinskej jednoznačne povedala, takisto ako aj správa Montyho, e, si to zobrala za svoje ťažisko, že v zákone máme vnútorný trh pre prúd a plyn a pracujeme aj na e, implementácii, ale zďaleka sme vnútorný trh v tejto oblasti ešte nedobudovali. A dobudovanie je v záujme vás aj nás my sme za to zodpovední. V prvom rade, akú úlohu máme kto? Komisia je strážcom zmluv a musíme, ich, e, a musíme zmluvu, zmluvy dodržiavať. A môžem vám povedať, že z tohto hľadiska má realizácia pravidel vnútorného trhu najvyššiu prioritu. Týka sa to e, členských štátov, európskych hráčov, týka sa to všetkých zmluvných e, vzťahov s tretími štátmi. Posledné týždne ste videli, že sme radili polskej vláde, pokiaľ išlo o zmluvy v oblasti e, ropovodu Jarmal. Nedávno sme radili bulharskej vláde, kde išlo tiež o dodávky e, plynu a kde išlo memorandum pre South Stream. A toto sú len niektoré konkrétne prípady, ale musím povedať, že aj všeobecne máme záujem na skutočnej realizácii trhu a implementácii do trhov a zákazníckých vzťahov. Na to ale potrebujeme členské štáty, pretože členské štáty musia vykonávať nariadenia a smernice. Len tak dostanú tieto predpisy právnu silu. Takže hovoríme, že E, toto posolstvo odovzdáme 4. februára aj hlavám e, vlád a povieme im, že tu vnútorný trh nie je dobudovaný a budeme čakať na reakcie. Máme žiaľ medzi nami niektoré vlády a členské štáty, ktoré v zásade vnútorný trh chcú a počas sviatočných rečí o ňom aj hovoria, aj ho formulujú, ale v tej praktickej realizácii od pondelka do piatku, teda keď nie sú nedelné kázne, nič nerobia toto sa týka nielen pre e, energetiky, ale aj napríklad otázok hospodárskej súťaže. V marci začneme s ACERom. Ja dúfam, že rozpočet môžeme schváliť aj s vami ešte tento rok, pretože keď nebude rozpočet, nemôžeme na tom pracovať a nebude možnosť spustiť ACER v plnom rozsahu Naša stratégia pre oblasť energetiky sa dá charakterizovať piatimi ťažiskovými oblastiami. Poprvé je to úspora energie. Aby sme dosiahli náš cieľ roku 2020, znamená to, že musíme s energiou zaobchádzať e, šetrnejšie, musíme ju šetriť, musíme zvýšiť energetickú účinnosť. od marca by sme chceli mať tú chýbajúcu stratégiu energetickej účinnosti. Práce na nej pokročili. Teraz čakáme na vašu správu a potom na základe vašej správy a e, budeme viesť rokovania v decembri a januári so zodpovednými osobami. Je tu ešte niekoľko otázok, ktoré musíme objasniť a potom, ako som povedal, v marci by sme prišli s návrhom našej stratégie energetickej účinnosti, ktorú by sme predložili vám aj ďalším partnerom. Druhá priorita je e, rozvoj energetických sietí aby sme prepojili všetky členské štáty na vnútorný trh. Po tretie, zabezpečiť bezpečnosť e, dodávok a e, cena energie má byť dostupná. Táto dostupnosť en- cien energie sa nám zdá práve tou témou najbližšieho obdobia. Ďa- ďalej by sme mali v Ďalšia oblasť je hospodárska súťaž, kde by sme mali zachovať svoju vedúcu pozíciu v oblasti vývoja a technológie pre oblasť energetiky. A piata oblasť je to, že by sme mali lepšie využívať našu geopolitickú váhu a mali by sme vytvoriť jednotnú energetickú politiku a túto prisadzovať aj voči našim partnerom v tretich krajinách, tak aby sme mali z toho my osoch. Balík pre infraštruktúru je kľúčom takmer pre všetky ciele energetickej politiky. musíme v rámci existujúcej infraštruktúry pre elektriku a plyn povedať, že naše siete zastarávajú, ani ich kvalita, ani ich kapacita nestačí, ak chceme zabezpečiť solidaritu, bezpečnosť dodávok, diverzifikáciu, integráciu obnoviteľnej energie a hospodárskú súťaž na vnútornom trhu. Pripravili ste pre nás E, energetický program pre obnovu konjunktúry je preto skutočne e, pozoruhodný celkový model. Takmer 97% prostriedko, prostriedkov sa bude používať na projekty s pridanou európskou hodnotou. A aj pri e, ďalších prostriedkov uvoľnených na projekty vo výške 146 miliónov ide o projekty obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. A to si myslíme, že je pridaná hodnota, ale znamená to, že musíme posilniť naše investície do infraštruktúry v celej Európe, musíme budovať nové siete, prerozdeľovacie siete, musíme odstrániť úzke miesta, aby sme zabezpečili voľný tok energie v celej Európe. A pritom to by som vám chcel odozdať jednu myšlienku, ktorá sa týka aj susedských vzťahov. Pre mňa európska infraštruktúra, spoločenstvo európskej infraštruktúry pozostáva zo všetkých členských štátov, ako aj z veľkého množstva partnerských štátov Norsko, Švajčiarsko, Chorvátsko a ďalšie možné prístupové krajiny ako Srbsko, Balkán vo všeobecnosti, ale aj Ukrajina. Pred niekoľkými dňami sme mali prvé rokovania s ministrami zodpovednými za energetiku z Kieva a z Moskvy. Potom tu máme tu veľmi zaujímavú tému Turecko. Integrácia Turecka do našeho infraštruktúrneho spoločenstva, energetického spoločenstva sa mi zdá výhodné pre všetkých tá téma Južného koridoru až po Kaspické more. Potom máme ešte poje v Turkmenistane a nielen v, Azerbaj- a v Azerbajdžane a ďalších krajinách, v Kazachstane. A keď si pozrieme, ako, aký ťah na bránku má ruský partner, tak si myslím, že Rusko je nevyhnutným logickým partnerom v oblasti energetiky a pri infraštruktúre až po energetické spoločenstvo v nasledujúcich rokoch by sme mohli takto dosiahnuť potom náš cieľ. V našom oznámení o prioritách v infraštruktúre do roku 2020 a po ňom sme spravili prvý krok. Ďalšie kroky na tému napríklad, ako môžeme urýchliť povolovacie konanie, ako môžeme umožniť investície, ako musí vyzerať regulácia, cenotvorba a podobne, ako sa majú ďalej vyvíjať, ako môžeme vybudovať zásobníkové kapacity. To sú všetko témy, ktoré budú na prvom mieste v budúcnosti. V oblasti elektrických a plynových sietí potrebujeme 200 miliardové investície v najbližších desiatich rokoch a ťažisko tu musí byť súkromné investovanie, tak aby spotrebiteľ dokázal zaplatiť cenu. Potrebujeme preto aj určité spolufinancovanie z verejných prostriedkov. A to je téma, na ktorú nesmieme zabúdať pri rokovaniach o rozpočte v nadchádzajúcom desaťročí. Pritom sa usilujeme o strategické E, diálnice elektrického prúdu v celej Európe a taktiež sa spoliehame na regionálnu spoluprácu, teda spoluprácu skupín členských štátov, napríklad na severozápade okolo Severného mora, na juhozápade, v strednej Európe, pobaltské krajiny, Polsko plus Fínsko na e, severovýchode našej EÚ. A potom je tu tá celá oblasť stredovýchodná Európa až po Grécko a zahrnutie po e, balkánskych krajín. Je tu jednoducho 6-7 väčších regiónov, kde je veľmi dôležitá spolupráca. Potom chceme rozšíriť regionálnu spoluprácu na tretie štáty, najmä pokiaľ ide o krajiny v oblasti Severného mora, tak, aby sa vytvorilo regionálne spoločenstvo. V piatok 9 členských štátov plus Norsko vyjadrilo takýto záujem svojim podpisom, ale to je len jeden postup, k tomu sa môžu pridať ďalšie regióny alebo ho nasledovať. Potrebujeme lepšie a rýchlejšie povolovacie konania. Aj to chcem otvorene povedať pri povolovaní musíme v každom prípade dodržiavať ústavu a zákony členských štátov. Musíme zachovať zásady právneho štátu v plnej miere a po tretie musíme rešpektovať vlastnícke právo a právo našich miestnych a regionálnych samozpráv, našich obcí, ale napriek tomu všetkému môžeme zostať zásadní dodržiavať zásady a konať rýchlejšie. Ja vám môžem povedať, že v 90. rokoch mojej vlasti v Nemecku na východe, keď sme budovali diálnice a kolejnice, to sme mohli urobiť len preto, že sme prijali príslušný na e, zákon, ktorý bol dôsledný, ale postup sa zrýchlil, že obecne bolo konanie rýchlejšie cez jednotlivé stupne až vrátanie súdov. Zoberte si vaše štátne správy, vaše úrady a súdy. V normálnom prípade správne konanie začne až keď dojde pošta, to znamená správny súd, má nejaké azylové podanie, stavebné podanie, neviem čo, a potom príde infraštruktúra a energetika. Ja si myslím, že energetická infraštruktúra má prednosť pred všetkými ostatnými dôležitými správnymi konaniami. Z časového hľadiska to musí byť skutočne na prioritnom mieste, tým zabránime dlhým čakacím dobám na jednotlivých stupňoch, inštanciách a ja chcem, aby naše členské štáty vytvorili pracovné miesta sudcov, správnych pracovníkov, aby posilnili pracovníkov špecializovaných inštitúcií, aby čo najrychlejšie pri zachovaní veľkej dôslednosti zvládli povolovacie konanie v rýchlom časovom slede. Potom, ako som povedal, potrebujeme veľmi dobrý, solidný finančný rámec, ktorý v prvom rade sa zameriava na súkromné financovanie a ako doplnok využíva európske financovanie. Popri týchto veľkých iniciatívach energetickej stratégii, kde parlament, teda vy, ste veľmi účinne spolupracovali a našom e, infraštruktúrnom balíku, kde očakávame od vás takisto veľmi efektívnu spoluprácu. Potom tu máme ešte iniciatívu Jadrový odpad, ktorá sa musí tiež prejednávať na verejnosti a, porad- a radiť s verejnosťou. Myslím si, že pokiaľ ide o jadrový odpad, je to oblasť, kde musíme zaviesť čo najvyššiu normu v celej Európe, najvyšší štandard. Bezpečnosť je totiž nedeliteľná a preto vás chcem požiadať, aby ste aj nám v tomto pomohli ešte pred začatím oficiálnych rokovaní. Bol by som veľmi rád, keby ste mi povedali svoj názor ešte predtým, než začneme oficiálne konať. A som pripravený a mám záujem o ďalšie rokovania s vami na túto tému pretože jadrový odpad, ja nechcem povedať, že tu e, rokovania skončili. Ešte potrebujeme konštruktívne návrhy, kritiku a ďalšie návrhy, ktoré by sa e, zapojili do procesu, pretože pre mňa je najdôležitejší dobrý výsledok. Ďakujem veľmi pekne. Ganz herzlichen Dank. Ďakujem pekne. je tu niekoľko ľudí, ktorí sa hlasia o slovo, medzi tým je už ich už 12. Sledom na čas odporúčam, aby sme týmto uzavreli zoznam rečníkov, nie 13, 14. Takže uzatváram e, zoznam rečníkov, ak súhlasíte a bol by som vďačný, keby ste sa pokúsili e, vysloviť svoje otázky v priebehu jednej, dvoch minút. Pán Šimanský je prvý. Ďakujem pekne, pán komisár. Chcel by som sa dotknúť dvoch otázok. Pre rozvoj spoločného trhu s energiou, čo je kľúčové, je diversifikácia dodávok a tranzitu a zdrojov plynu. V regióne Čierneho mora máme obrovskú konkurenciu medzi Nabukom, európskym projektom, a South Streamom zo strany Gazpromu. Na základe toho, kto zvíťazí e, v tejto konkrétnej hre a kto naplní e, potrubie objednávkami, od toho závisí celý úspech. Ja si myslím, že Nabuko je teraz v dramatickej situácii vzhľadom na dramatickú ofenzívnu podporu, ktorú ponúkla ruská federácia a niektoré členské e, krajiny podporujú South Street. Je pravda, že Európska komisia zohľadňuje možnosť e, e, riešiť prioritu South Streamu v rámci transeurópskej elektrickej siete. Myslím, že by bolo prekvapujúce, keby my v Európskej únii by sme mali podporovať tento South Stream pred Nabukom Druhá otázka, ktorú by som sa chcel opýtať, je nasledovná. Vy spomín, spomínate konzultácie medzi Európskou komisiou, Polskom a Bulharskom, čo sa týka potrubia Jamal a South Stream. Je, pokiaľ ide o Jamal, je pravda, že musíme tu riešiť určité obmedzenia pre e, spoločný vnútorný trh. Urimata. Ďakujem pekne, pán predseda, a chcem sa vám poďakovať, pán komisár, za vašu dnešnú prítomnosť a chcem sa vám poďakovať za vašu komplexnú prezentáciu. Ja súhlasím s vami, že stretnutie rady 4. februára poskytne veľmi dôležitý e, signál, čo sa týka vysokej priority energetickej politiky v súčasnosti vzhľadom na článok 114 zmluvy a ja dúfam, že výsledky tejto rady samozrejme naznačia túto konkrétnu dôležitosť a zdôrazňajú inými slovami pre udržateľnú energetickú politiku a takisto zohľadňujúc úlohu Európskeho parlamentu, čo sa týka prípravy tohto všetkého, myslím, že toto treba zdôrazniť tiež. Je tu konkrétna otázka, ktorú mám ohľadne novej energetickej stratégie pre rok 2020. Komisia povedala, že má cieľ zabezpečiť určité, určitý objem konvergencie alebo harmonizácie národných systémov v oblasti energetiky, podporujúc alebo zdôrazňujúc fakt, že tento konkrétny trh sa bude meniť z miestneho trhu na medzinárodný trh. Samozrejme, Európsky parlament e, silne podporil konkrétny systém rozvoja, ktorý existuje v súčasnosti. A keď sa pozrieme na národné akčné plány, ktoré boli prijaté v oblasti energetiky, Zdá sa, že naša podpora pre tieto národné akčné plány bola správna, inými slovami podpora Európskeho parlamentu v priebehu posledných eh, štyroch rokov obzvlášť. Teraz sme videli, že väčšina potrieb pre 2020 sú dosiahnutelné podľa predpovedí. Takže eh, meniť tento už úspešný model pomocou zriadenia zelených povolení napríklad, to ohrozí, môže ohroziť rozvoj trhu pre obnoviteľné zdroje energií a samozrejme vy viete, a to je niečo, čo sa odráža aj vo vašom oznámení, že je potrebné mať tento konkrétny typ infraštruktúry. Samozrejme, vy ste tiež zdôraznili vysoký objem, ktorý bude vysoké zdroje, ktoré potrebujú moderniz- na modernizáciu tejto infraštruktúry. Takže ja sa chcem opýtať, ako chcete zmeniť konkrétnu smernicu, ktorá už existuje o zdrojoch obnoviteľných zdrojoch energie, aby sme mohli postupovať vpred s harmonizáciou národných režimov, vytvorením paneurópskeho, celoeurópskeho systému zelených povolení. Ďakujem pekne, pani von Brent. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, chcem sa vám poďakovať za vašu komplexnú prezentáciu. My sa veľmi tešíme na spoluprácu s vami počas najbližších niekoľkých mesiacov. Minulý týždeň v Štrásburgu som bol priamo zapojená do rozhovorov, rozhovorov o energetickej efektívnosti. A chcem hovoriť aj o vašom balíku infraštruktúry. To je veľmi dôležité, ako ste zdôraznili. Ako viete, moja skupina si myslí, že obnoviteľná energia je jedna z hlavných priorít, ktoré musíme sledovať z hľadiska klimatickej politiky, ale aj z hľadiska zaručenia energetickej bezpečnosti v našich krajinách. Ja viem, že mnoho členských štátov sa posúvalo smerom k väčším a menším iniciatívam v tejto oblasti a to nám dáva nejaké dôvody na optimizmus. Avšak chcela by som vedieť, že či si myslíte, že môže riešiť výzvu obnoviteľných energií. Sú, ide tu o dve veci. Po prvé, tzv. supersieť, o ktorej ste hovorili, supergrid, to nám umožní zabezpečiť, aby hlavné projekty obnoviteľnej energie mohli byť zapojené do siete. To je veľmi dôležité a na toto budeme tlačiť. Avšak Ďalšia otázka je tzv. inteligentná sieť alebo smart grid. To znamená, čo je dôležité, že vzhľadom na decentralizovanú povahu rôznych iniciatív musíme ich rýchlo zapojiť do siete. Dosiahol sa veľký pokrok v niektorých členských krajinách v tejto veci, iné však zaostávajú. Povedali mi, že je tu vážny problém ohľadne dodávateľov a v niektorých členských štátoch spomenuli, že sú prekážky pre nich, aby mohli vstúpiť na trh. Takže, pán komisár, možno by ste nám mohli naznačiť, čo môžeme urobiť, aké iniciatívy môžeme prevziať, aby sme si vyčistili cestu, o akej legislatíve máme hovoriť, aby sme zabezpečili, že môžeme uľahčiť efektívny prístup do inteligentných sietí. A myslím, že je dôležité, aby sme našli spôsob, ako toto urychliť, pani Hercog. Ďakujem, Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem pekne, že ste prišli. E, Prosím, prichádzajte e, častejšie. Chcem vám položiť niekoľko otázok. E, prvá otázka. Počas predsedníctva, maďarského predsedníctva bude EU, e, summit EU 1. februára. Čo si od toho očakávate? Je to v rámci energetickej bezpečnosti. Hlavná téma je energetická bezpečnosť. Ako môže prispieť parlament k úspechu tohto samitu? Druhá otázka kedy môžeme očakávať balíček o energetickej efektívnosti. Čo sa týka inteligentných sietí, myslím si, že tu ide o energetická efektívnosť a k tomuto sú, je kľúčom práve tá inteligentná sieť. Potom sú tu aj rivali, je tu veľká súťaž hlavne čo sa týka digitálnych projektov, digitálnych služieb a ich poskytovateľov. Ja si myslím, že digitálne podniky majú výhody voči energetickým podnikom. Moja tretia otázka, alebo skôr poznámka, je nasledovná. My sa tešíme, že ste mali odvahu že ste predložili návrh o jadrovom odpade. To je veľmi odvážny krok. Ďakujem pekne. Helen? Monsieur le commissaire, le Parlement français au nom de la... Ďakujem, pán Francúzsky parlament eh, hovorí o trhom trhu s e-, elektrínou a navrhuje nový orgán v oblasti elektriny. Vy ste špecifikovali vo vašej prezentácii, že hľadanie eh, dostupných cien je dôležité Ide tam o 7 až 11 elektriny, ktorá prichádza z Európy teraz a 20 až 25 do roku 2015. Podľa týchto expertov len niektoré firmy budú mať prospekt z tohto a toto by mohlo fungovať proti záujmom najväčších počtov. Komisia má reprezentovať všeobecné záujmy a nie e, súkromné záujmy. Chcem sa opýtať, aké opatrenia chcete implementovať, aby neboli spotrebitelia zneužívaní a kedy chcete chcete prijať opatrenia na podporu všeobecných záujmov v rámci bezpečnosti všetkých a nie sústreďovať sa len na kontraproduktívnu konkurencieschopnosť a aby ste získavali viac e, súkromno-verejných partnerstiev, ktoré sa sústredujú na obradné otázky a produkujú finančné bremeno. Kolega Bolšitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. predseda, komisár. Som ďačný za vašu prezentáciu a za oznámenie alebo komunike, ktoré bolo veľmi jasné. Myslím, že Keby ste to prezentovali pred rokom, my by sme tomu nerozumeli. Teraz sa situácia zmenila a musíme myslieť na to, že v budúcnosti budeme mať jednotný a nezávislý energetický systém. Komisia navrhla e, predstaviť novú energetickú mapu pre Európu. Možno v tomto prípade by sme sa mali opäť pozrieť na e, energetické plány jednotlivých krajín. Jed, niektoré krajiny majú dilemu, či začať budovať veľké podniky, veľké subjekty ako jadrové elektrárne niekedy nepoznajú jasnú odpoveď a možno táto, tento čerstvý pohľad na energetické plány by mohol taktiež umožniť komisii, aby, na, aby poskytla určitú radu členským štátom a niekedy sme počuli, že je lacnejšie produkovať jadrovú energiu, než e, vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov. Nemyslíte si, že je potrebné poskytnúť motivácie krajinám, ktoré sa zaviažú e, produkovať e, obnoviteľné energie? Chcem sa poďakovať za možnosť výmeny informácií. Je skvelé, že ešte pred energetickou radou ste prišli medzi nás na debatu. Mám jednu poznámku. Pre mňa je dôležité, ako vybudujeme energetickú infraštruktúru. Vy ste už formulovali jednotlivosti a o podrobnosti. Som trošku skeptická, čo sa týka financovania. Už sme povedali, má to byť na spolovice súkromne financované a čiastočne kofinancované. Musíme sa pozrieť aj na debaty o rozpočte a jednot, rozpočty jednotlivých členských štátov. Takže ja si myslím, že to bude veľmi ťažké toto presadiť a otázka je, či kapitál a eurobondov sa nemala znova otvoriť pre energetické projekty a projekty infraštruktúry, aby sa dali v EÚ lepšie financovať. Mňa tiež zaujíma, ako to vidíte s urýchlením povoľovacích procesov v konkrétnosti. To je skutočne veľmi súrne a ďakujem, že ste tak rezolutne postupovali v tejto veci. Len celé povoľovacie konanie ide v rámci jednotlivých krajín e, v Nemecku je to roztrúsené na jednotlivé zeme, tak ja sa len pýtam, ako to môžeme uchopiť na celej európskej úrovni, aby nezačali všetci hovoriť o subsidiarite, takže aby sa to mohlo operatívne presadiť a celoeurópsky formulovať. Mám otázku na Desertec, to je tiež projekt, ktorý je spojený s energetickou infraštruktúrou. Je to niečo, čo má prioritu, čo podporujeme a čo chce komisia urobiť v tomto projekte a veľmi sa tešíme na ďalší postup v tomto projekte. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ivo Belet. Uh, very much, uh, Chairman. Uh, Ďakujem pekne. Môžem byť veľmi stručný, lebo ja mám tú istú otázku ako Angelika. To sa týka financovania. Pán komisár, čo je samozrejme veľmi kľúčové, aby sme mohli dosiahnuť to, čo ste nám tu predložili keď hovoríte o nových finančných nástrojoch, skutočne si myslím, že toto je skvelá príležitosť, aby sme vytvorili tieto eurobondy a aby sme ich použili ako nástroj na realizáciu a dosiahnutie týchto ambicioznych cieľov. Myslíte si, môžete nám dať časový výhľad, kedy si myslíte, že nový finančný nástroj, či sú to eurobondy, alebo či to budú e, úverové garancie, záruky pre súkromno-verejné partnerstva, kedy by toto bolo priechodné pre Európsku úniu, aby sme to mali k dispozícii. A ďalší prvok, pán komisár, sa týka povolovacieho konania, čo je tiež kľúčové. Vy ste to veľmi dobre vysvetlili a hovoríte o One Stop Shop, o jednom mieste, kde je európsky orgán EU e ako koordinujúci orgán, ktorý koordinuje s regionálnymi a národnými orgánmi. To je skutočne ambiciozne. Je to mimoriadne dôležité a my vás podporíme samozrejme v tejto kľúčovej veci, pretože je to základ všetkých týchto infraštruktúrnych projektov, ale kedy očakávate, že ich budete mať k dispozícii, tieto one-stop shops, lebo keď budeme mať tieto jednotlivé miesta, celý proces povoľovania by sa mal e, rozbehnúť v rámci 5 rokov, ale kedy to bude k dispozícii, teda od roku 2014-2018, čo považujete za realistické? Ďakujem. Pán Tomas má praktickú poznámku. Myslím, že by bolo dobré, keby pán komisár mohol odpovedať teraz po tomto kole otázok pretože inak e, sa tu potom e, potom tu bude padať veľmi veľa otázok a bude to veľmi ťažké pre pána komisára zodpovedať všetky tieto otázky. Ja som chcel dať príležitosť všetkým kolegom, aby zodpovedali na otázky, ale ak nastojte na tom, E, tak e, môžeme dať teda slovo pánu komisárovi, alebo ak nie, tak potom pán Žado. Das Thema Gasleitungen und äh, Plynovody a ten južný koridor. Nemáme žiaden e, úmysel blokovať alebo predlžovať South Stream my chápeme South Stream ako e, plynovod, ktorý prinesie plyn na európsky, ktorý bude diverzifikáciou plynu z Ruska, pretože diverzifikácia znamená zvýšenie kapacity plynu z Ruska k nám. My sa nepozeráme na South Stream ako na plynovod, ktorý by mal v centre svojho záujmu Kaspickú oblasť. Preto považujeme ten južný koridor, menšie projekty a väčšie, väčší projekt Nabuko za projekty v európskom záujme a preto ich takto aj forsirujeme. Pokiaľ ide o Kaspickú oblasť, tak Azerbajdžan je pripravený dodávať, to je nezmenené, všetky dohody s členmi a E, pobrežnými krajinami Turecko sú uzatvorené. Pripravenosť Rakúska cez Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, do e, Gruzinsko až do Azerbajdžanu budovať túto líniu. Tu sú predpoklady politicky aj inak dané. Teraz ide o množstva a mne sa zdá, že e, vláda v Bagdade má prvýkrát akčnú vládu, ktorá je schopná rokovať o dodávkach plynu aj cez Irak alebo zapojenie Iraku do tohto plynovodu. A pred niekoľkými dňami veľmi konkrétne povedal Irak svoju e, pripravenosť zúčastniť sa dodávok cez Kaspické more. Predseda Barozo má úmysel začiatkom roka navštíviť daný priestor, aby aj politicky vytvoril potrebnú podporu európskemu záujmu a aby aj dokumentoval náš záujem. Možno ste čítali, že Putin, prezident Putin premiér Putin bol v Berlíne s konstruktívnymi návrhmi na tému obchodného a priemyselného partnerstva, ale boli tam rôzne výhrady, pokiaľ ide o pravidla vnútorného trhu. Už niekoľko týždňov tam máme nejaký Jamal, Polsko, Rusko, Bulharsko, Rusko, tam vedíme konkrétne komunikácie na úrovni Gazpromu, na úrovni ruskej vlády pred deviatimi dňami sme mali e, európsko-ruský desiatý energetický dialog a ruským partnerom vysvetľujeme naše pravidla vnútorného trhu a filozofiu a snažíme sa nájsť riešenia, ktoré by zodpovedali aj ruským politicko-obchodným záujmom. Nie je to ľahké, pán Bodiš o tom hovoril, že e, nie, že oni tam vybudujú e, plynovod a my tam navrtáme dieru. Proste sú tam mnohé veci, ktoré sú aj emocionálne a nie len racionálne. Po druhé, rád by som s vašim súhlasom pred 4. februárom ešte raz sem prišiel, aby sme si prebrali program práce Európskej rady. Máme pracovnú skupinu s prezidentom Rompojom, a rokovací poriadok a témy, ako aj podklady. A tam, je, tam sú aj rôzne prípady uvedené fan Rompujom a Barosom. Majú 15 tém medzibilancia, aby sme videli, ako pokračujeme na vnútornom trhu. Po druhé, energetická infraštruktúra. Po tretie, spoločné formulovanie energetické politiky voči tretím krajinám, teda také niečo ako energetická zahraničná politika, štvrté výskum v oblasti energetiky a piatá téma je energetická účinnosť a konkrétny postup, aby sme aj pri týchto témach v najbližších desiatich rokoch sa dostali tam, kam chceme prísť, na čom sme sa dohodli. Tá otázka harmonizácie úpravy predpisov pre E, obnoviteľnú energiu je to, čo chceme dostať do života. Mali sme dobré výsledky v posledných desiatich rokoch v mnohých, posle, v mnohých členských štátoch. Našli sme také právne riešenia, ktoré umožňujú, aj iné riešenia, ktoré umožňujú vybudovanie e, obnoviteľných energetických nosičov a teraz musíme pracovať na harmonizácii na európskej úrovni. Ukazuje sa to na takých projektoch, ako sú napríklad e, parky e, veterných elektrární na pobreží alebo zásobníky energie v Norsku e, z týchto elektrární a ich zásobovanie a zásobovanie metropol ako Hamburg, Kolín, Amsterdam z nich. Toto všetko vlastne prekračuje výsostné územie jedného členského štátu a preto e, národné garancie pre prednostné uskladňovanie alebo precenu sa takto dostávajú na svoje hranice. A pokiaľ ide o stredozemskú oblasť, tak tam je to ešte zrejmejšie. Preto budeme mať diskusiu o harmonizácii. Nehovorím o europeizácii, ale o harmonizácii pravidiel pre záruku prednosti a ceny pri obnoviteľných energiách, pretože e, prúd nie je určený ani cestovným pasom, nedá sa spoznať podľa farby alebo zápachu. Preto musíme nájsť také riešenia, ktoré budú vyhovovať aj cezhraničným európskym projektom, pretože tradičné riešenia nemajú zmysel. Máme teraz pracovnú skupinu ktorá nám neskoro, v neskorú jar by mala dať odpovede na otázky, čo musíme my urobiť. Myslím si, že jedno sú technické normy, ako musia vedenia vyzerať. Po druhé, ako majú elektrotechnika a IKT vzájomne spolupracovať. Po tretie, Chceme sa dos- venovať téme Mercedes a potom je tu téma sieti. Sieti pre, e, pre elektrický prúd a pridanú hodnotu, komunikácia a podobne. Sú to veľmi zaujímavé východiska a ja dúfam, že počas našich vlajkových projektov sa nám podarí dosiahnuť e, podporu inteligentných systémov. Potom pracujeme na implementácii druhého balíka pre vnútorný trh a e, prídeme potom, keď druhý skončí, prídeme s tretím, pretože tu už lehoty pre druhý vypršali a musíme tých, čo meškajú, popohnať. A príslušné generálne riaditeľstva musia poznať situáciu v členských štátoch a presadzovať implementáciu príslušných právnych úprav v nich. Hovorilo sa o financovaní a povolovaní infraštruktúry. Pri financovaní ide najmä o to, aby e, na vnútroštátne právne predpisy napríklad pre povolovanie ceny elektric- elektrickej energie, predstavovali aj mož- základ pre budúce investície. Takže tu majú tie národné orgány dvojakú úlohu. Po prvé, podporiť hospodárskú súťaž, brániť kartelom. A druhá otázka je chrániť záujmy spotrebiteľov a zachovať podľa možností stabilnú cenu. A preto pri regulačných orgánoch potrebujeme aj prvok e, rastu, rastu ceny, tak aby e, tá cena, ktorú tvoria vlastníci e, sieti, bola pri povolení doplnená o investície do výstavby alebo do dobudovania sieti. Napriek tomu však budú určité vedenia, línie, ktoré sa neoplatia ako podnikateľský model. A najmä pri cezhraničných takýchto vedeniach musíme nájsť e, správne odpovede. Poviem niečo teraz, čo nie je oficiálne. Keď ten konjunkturálny program, ktorý si nám dali pre troch rokov, ktorý obsahuje aj energetickú infraštruktúru a hovorí sa okolo 2,4 miliard eur ako investícií, ak nám e, prinesiete dôkaz o tom, že sú dobre investované spolu s financujúcimi kvótami až do 40 najmä pri cezhraničných oblastiach a pri malých členských štátoch, kde tie trhy ešte nefungujú tak silno. To znamená sumu 800 miliónov eur ročne. A to je to, čo v nasledujúcom finančnom období 5 až 10 rokov by sme považovali za rozumné, preto aby sme vytvorili príslušné pohnutky a disponibilné prostriedky na financovanie infraštruktúry nielen v krízovom období, ale aj pri bežných rozpočtových rokoch pri povolovacom e, konaní a pri plánovaní e, sa spoliehame na našich partnerov a agentúry. Ako som už povedal, nemôžeme zasahovať do vnútroštátneho práva. To znamená, že urychlenie, zrýchlenie týchto povolovacích konaní, plánovania súdnych konaní, nadobudnutia účinnosti a podobne je vec, čo môžu spraviť len členské štáty my sa môžeme s členskými štátmi dohodnúť na posilnení personálnej časti, na zrýchlení konania. Môžeme sa dohodnúť na tom, že energetika je priorita pred všetkými ostatnými dôležitými oblastiami. Môžeme sa dohodnúť, že e, sa bude vymieňať osvedčená prax a že štáty budú medzi sebou súťažiť v otázkach dôslednosti a dodržiavania právnych predpisov, tak aby sme čo e, najviac zrýchlili toto konanie, aby sme veci dokončili za 4-5 rokov, miesto 15-20 rokov, pretože toto nám pomôže vo všetkých oblastiach našej energetickej politiky. Chcem ešte hovoriť o stredomorskom regióne, sú tu aj iné týmy, napríklad Francúzi tu vybudovali spoločenstvo a ide o to, že či s európskymi investormi pôjdeme do krajín ako je Maroko, Tunisko, Alžírsko, Líbia, Blízky východ a neskôr ďalšia, nie Mauretania. A že či tam budeme stimulovať investície a potom prúd by sme nechali aj tam na ich trhu, napríklad svetlo, slnko, zima, infraštruktúra a bezpečnosť a napríklad e, získavanie vody z morskej vody a čas by sme zobrali k nám, to, čo sa technicky dá. To je opäť harmonizácia európskeho práva a práva členských štátov v oblasti obnoviteľnej energie. Je to aj otázka vnútorného trhu a musíme vytvoriť to, že napríklad španielský trh spolu s Franc- e, francúzským sa stane európskym a EU, Francúzsko s Nemeckom, pretože prepojenie cez Pireneje alebo Ríne ešte neexistuje. To sú tie výzvy pred nami. Takže teraz si dala Nikolo Žadu. Euh, euh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, komisár. Spomenuli ste e, z jednou z priorít zníženie spotreby elektrickej energie, zvýšenie účinnosti a to nás prináša aj k debate o, o plynovodoch a ropovodoch. Len chcem pripomenúť, že 20-percentné ušetrenie e, spotreby Eh, elektrickej energie je ekvivalentom 15 eh, ropovodov Buko. Potom tiež ste spomenuli eh, návštevu pána Barosa v regióne vo februári tiež bude summit, bude tam parlament, bude tam rada. Možno, že by to bolo vlastne najlepšie miesto na stretnutie, na debatu o takýchto veciach, pretože ak chceme účinne zvýšiť e, účinnosť, ak chceme zvýšiť účinnosť kotlov, ak by to mohlo viesť potom e, k 10-percentnému šetreniu energie, tak to by bolo dobre. Potom ste hovorili aj o iných veciach, o ošetrení nielen elektrickou energiou, čo sa týka napríklad regulácie CO2 pre auta, a tak ďalej, ak rozmýšľame nad prísnymi normami, tak by bolo možné mať 20 až 30 percentné zníženie používania palív autami a mohli by sme mať aj e, dobrú iniciatívu pre e, budovy, renováciu existujúcich e, budov a potom by sme mohli znížiť tiež až dvakrát alebo trikrát ich spotrebu energie. Preto naozaj je prioritou investovať do týchto sektorov, ale bohužiaľ, hoci hovoríme, že je to priorita, nepretavuje sa to aj do praxe. Kolega Vesároš. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Valójában az energiapolitika hivatalosan az egyes... Sa týka energetickej politiky, tá patrí k zodpovednosti členských štátov. A ďakujem pekne, pán komisár, vám za to, že ste takí angažovaní a že sa snažíte skutočne tejto téme sa aktivizovať a robíte všetko, čo môžete a čo je dôležité, to, čo ste spomenuli, je energetická bezpečnosť alebo bezpečnosť energetických dodávok. A ja sa z tohto teším. A v správe Quatras je to dôležité v týchto krajinách, lebo my sme vydali na pospas my sme ešte málo autonómni v tejto oblasti stredo- a východoeurópskej krajiny. Ako to vidíte vy, pán komisár, kedy môžeme stredo- a východoeurópskej krajiny sa zaintegrovať do tejto infraštruktúry? Tie krajiny, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, v roku, to bola väčšina stredo- a východoeurópskej európskych krajín, ktoré vtedy vstúpili do EÚ. Viem, že je to otázka financií, ale existuje určitý časový plán. Ja sa veľmi teším, že, priori- že atomová energia má prioritu my sme boli veľmi rozhodní a my sme sa rozhodli eh, o tomto a o tom sa ani nehovorilo. Sme radi, že vy o tom hovoríte, že aj pre krajiny strednej a východnej Európy 50 rokov zostáva jadrová energia hlavným zdrojom našej výroby energie a dôležité tá, e, dôležité nie je len bezpečné e, uskladnenie, o tom sme hovorili do poludnia, ale dôležitý je aj bezpečný, e, bezpečná preprava jadrového odpadu. Viete, že minulý rok boli veľké demonstrácie, aj v Polsku boli demonstrácie konečné uskladnenie áno, ale aj skladovanie a doprava je dôležitá, energetická politika. Čo si myslíte o vývoji, o, o výskume a inováciách? Viem, že to nie je len vaša úloha. Kde chcete, komu dáte najviac peňazí? En, energii, inovácií, výskumu. Ďakujem. Kolega Udi. Kolege Udi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár za to, že nám venujete pozornosť. Musíme dbať e, aj na bezpečnosť dodávok energie, nielen zvyšovanie účinnosti. Aký je váš názor na organizáciu vnútorného trhu s energiou? Myslíte si, že môžeme mať vnútorný trh, e, pokiaľ nebudeme mať e, európskeho regulátora, dosť sa o tom hovorí pri finančných trhoch, koordinácia medzi európskymi regulátormi a medzi um, národnými a európskymi. Ako to vidíte? A potom e, nakupovanie plynu v, Kaspickom, v Kaspickej oblasti. Ako to teraz vnímate? Pretože nezdá sa, že by to bolo v súlade s e, s, um, s princípom konkurencieschopnosti, ktorý e, prijala komisia. Potom ste spomenuli Desertek, mohli by ste sa k tomu ešte vyjadriť? A potom plynové siete a elektrické siete. E, kontrolujete aj to, kto ich vlastní? A môžete nám ako občanom zaručiť, že pri liberalizácii trhu s energiou sa dosiahne to, že že žiaden zahraničný vlastník nebude plne vlastniť, úplne vlastniť e, kapitál v takýchto, um, v takýchto spoločnostiach, respektíve, že teda tá sieť zostane čisto európskou sieťou. Najprv to bola veľmi rozumná myšlienka pani Niedler ohľadne infraštruktúry a v kombinácii tejto infraštruktúry. Mám jednu otázku a síce vysvetlenie, ktoré ste teraz poskytli ohľadne e, harmonizácie obnoviteľných zdrojov. Aj naši kolegovia si spomínajú, že na, jar, na, na jeseň 2007 Európska komisia predložila model harmonizácií na základe zelených certifikátov v celej EÚ. My sme potom spoločne ako poslanci parlamentu a s členskými krajinami sme to analyzovali a prišli sme k záveru, že najprv, keď sa stanovujú národné ciele prepojenia, potom oni aj chcú národné systémy. Polsko nikdy neakceptovalo tento cieľ prepojenia, ak nebude jasné v smernici, že iné krajiny ktoré majú lacný mm, bio, pot, potenciál biomasy a potom by Polsko muselo investovať do drahšej technológie. A po druhé, experti nám povedali, keď odstúpime od um, národných um, systémov feed-in alebo napájania alebo technologicky špecifických certifikátových modelov, potom musíme financovať aj veterné zariadenia, cene, ceny e, a ceny za toto platiť. To sa stalo teraz na trhu s prúdom a to by bolo 40 až 90 miliard drahšie pre spotrebiteľov. A preto vám musím povedať, že tak ako to vy vysvetľujete teraz, ja mám pocit, že otvárate znova diskusiu, ktorú sme veľmi podrobne viedli. A čo robíte vy, to je frontálny útok na národné systémy. Je to frontálny útok na podstatné súčasti obnovi- smernice o obnoviteľných zdrojoch. Tá ešte nestúpila do platnosti, len 5. decembra musí byť e, aplikovaná. A mali by ste explicitne vysvetliť, že to nie je, čo by ste chceli. A žiadnym slovom ste nespomenuli, že v kooperačné mechanizmy máme v smernici a to boli presne tie dva príklady, ktoré ste spomínali. To bol ten offshore vietor, to môžeme urobiť cez kooperačné mechanizmy, tak ako je to uvedené v smernici a otázka Desertec, týchto 300 alebo 500 megawatov, o ktorých v skutočnosti hovoríme, to sú relatívne, to sú relatívne drobné, cez projekt Desertec to je prvý projekt, ktorý podporujeme, tým nemôžeme e, podporiť národné systémy. A nemôžeme vystaviť e, riziku e, obnoviteľné zdroje energie kvôli dezertechu. Myslím, že to je potom veľmi nebezpečná pôda, ako ste sa vyjadrili. Kolegyňa Markis je ďalšia. Eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pán komisár. Len veľmi stručne. Spomenuli ste tie e, inteligentné merače, e, tie sú veľmi dôležité pre lokálne vyrábanú elektrínu. Tiež hovoríme o inteligentných mestách. Ďalším dôležitým aspektom sú normy a mňa šokuje to, že komisia priniesla také normy až neskoro hovoríte o, alebo hovoríme o elektrických autách už od začiatku roka, ale komisia až teraz prináša isté normy, respektíve až v roku 2012 chce ich priniesť. A aké by to boli presne normy? Aká by ta, aký by tam bol časový horizont? Tiež musím dodať, že nie všetky členské štáty sú nadšené týmto, e, podobne aj moja vlastná krajina. E, spomenuli ste aj tzv. supersieť. ja som nikdy nevidela žiaden plán, ktorý by prijímal istý e, rozsiahlý postup, e, čo by umožnilo využitie e, prepojení pri takýchto lokálnych sieťach. Možno, že nepotrebujeme elektrínu pre super diálnice, ak by sme strácali výrobu energie z tých lokálnych sieťov. Takže myslím si, že by sme mali podporovať také lokálne siete, ako aj e, mikrogenerátory. Ja viem, že dnes v Bruseli sme mali veľmi e, nízke teploty. Doslova by sme tu mohli vidieť aj tučniakov. A myslím, že to bolo aj súčasť nejakej kampane pre eko označovanie. A posolstvo je také, že e, energetická účinnosť a úspory energie sú naozaj vynikajúce, e, nielen ako spôsob ušetrenia peňazí pre spotrebiteľov, ale aj ako veľký krok k dosiahnutí našich cieľov pre e, klimatické zmeny. Pán Gírek. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Áno, počasie v Bruseli je dôsledkom možno nielen globálneho oteplovania. Myslím si, že to treba povedať. Mám tri krátke otázky na pána komisára ohľadom toho, čo povedal. Poprvé, 2020-2020 eh, eh, bolo by lepšie dosiahnuť takýto cieľ, ak by každý členský štát mohol flexibilne implementovať eh, tieto ciele, namiesto toho, aby sme to robili na európskej úrovni. Napríklad v Polsku spolu výroba energie by bola oveľa lepším spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa po druhé, medzi týmito troma cieľmi 2020 nemali by sme definovať skôr účinnosť. My nechceme žiadne obmedzenia, ale chceme skutočnú účinnosť a efektívnosť, čiže inými slovami racionálne využívať energiu. A tretia otázka. Nemali by sme sa snažiť odblokovať investície, veľmi veľké, vysoké investície, do veľkých eh, elektrární a eh, eh, technológie CDS, pretože chceme spravodlivú hospodárskú súťaž. Kolega Joran Cizli. Ďakujem pekne a ďakujem pán komisár za vašu prezentáciu. Ja mám dve otázky. Prvá otázka sa týka toho, čo povedal môj kolega Odia ohľadne špecifického vzťahu medzi EÚ a Ruskom. Nabuko je definitívne európskou prioritou a South Stream podľa môjho názoru nesplňa kritéria európskej energetickej stratégie. South Stream Rusko využíva inovatívny prístup, ktorý mu umožní vstúpiť na vnútorný trh a ja chcem vedieť, či môžete vysvetliť podrobnejšie, ako Európska komisia mieni chrániť naše európske záujmy a ako splní požiadavky tre- tretieho liberalizačného balíka. A moja druhá otázka, vy ste spomínali dlhý povolovací postup, postup pre energetickú infraštruktúru. Európsky parlament podporil návrh kde Európska komisia by mala navrhnúť minimálne štandardy pre nové elektrárne a povoľovacie konania. A ja by som chcela vedieť váš názor na toto a chcem vedieť váš názor na udelovanie licencií pre nové elektrárne na európskej úrovni. Myslím, že by to bolo prospočné pre členské štáty, ktoré zvažujú zavedenie jadro, jadrovej energie a takisto aj pre tie členské štáty, ktoré majú menšie kapacity z hľadiska ľudských zdrojov. Ďakujem. Frau Kollegin Rera Madurel. Kolegyňa Rera Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Znova vítam aj vás, pán komisár, u nás v výbore. Chcela by som sa vás spýtať konkrétnu otázku na e, medziprepojenia. Už sa to povedalo, tieto medziprepojenia sú veľmi dôležitou podmienkou na to, aby sme dosiahli cieľ integrácie vnútorného drhu, trhu a využitie obnoviteľných zdrojov, ale tiež je pravda, že energia neprúdi po celom kontinente tak, ako by mala, pretože ešte stále sú tu prekážky v tomto kontexte nemyslíte si, že by bolo na čas aplikovať mechanizmy, ktoré sú nám k dispozícii, aby sme posilnili prepojenia alebo tie spojenia, ktoré sú najslabšie v našom systéme a tu by som chcela spomenúť aj prípad plynu. Ak by nedošlo k dohode medzi členskými štátmi, um, mohla, um, mohlo by sa rozmýšľať nad tzv. mediátorom pri rokovaniach, podobne ako to zohral pán Monty v prípade elektrických prepojení. Takže mohla by komisia zvážiť takýto zásah na odblokovanie konfliktov, e, ktoré existujú e, momentálne v tejto situácii. Ďakujem. Ďakujem pekne tým je vyčerpaný zoznam rečníkov. Pani Tykau ešte chcela prehovoriť, ale veľmi krátko, prosím. Ședinte, domnule komisár, aș dori să vă întreb uh, care sunt măsurile pe care... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcela by som sa spýtať na opatrenia, ktoré plánuje komisia na boji s tzv. energetickou chudobou, pretože na nešťastie ešte stále je veľa rodín a domácností v Európe, ktoré čelia takémuto riziku. Po druhé, po energetická hospodárnosť budov Európsky regionálny fond môže pokryť 4 národných kvót. To znamená, že tieto 4 sa môžu vyčleniť pre e, zlepšovanie, odstraňovanie nedostatkov v tejto oblasti. To znamená teda v oblasti energetickej hospodárnosti budov. A e, vidím, že 99 budov postavených na začiatku minulého storočia, ešte stále stojí. A ja by som sa preto chcela spýtať, či sa budete so svojimi kolegami snažiť, aby sa zaručilo, aby aspoň 10 národných fondov z ERDF boli cieľene vyčlenené na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Ďakujem. Časť vašich otázok mala taký ďalekodobý rozmer a odrazí sa v našich poradách k Altmap 2050. To znamená, dnešné zameranie je skôr na to najbližšie 10 ročie do roku 2020. Mnohé otázky, plánovanie bezpečnosti, energetický mix, investície majú ale dlhší časový horizont a preto chcem prerokovať v tej porade na tých najbližších 50 rokov. Na to máme dosť času, musíme to urobiť dôsledne. A pokiaľ ide o otázku energetickej chudoby, o ktorej sa tu hovorilo, tak belgický minister Maniet ako predseda rady sa k tomu vyjadril. V piatok budeme mať predložíme k tomu správu, pracovný materiál, ktorý sa bude zaoberať vývojom nákladov na energiu, energetickou chudobou a tým, čo môžeme spraviť z hospodárskeho hľadiska alebo aj z politického hľadiska. Ja si naozaj myslím, že aspoň v oblasti elektrickej energie musíme dbať na to, aby sme energetickú chudobu nemali ako doplnok alebo náhradu potravinovej e, alebo ekonomickej chudoby. Súvisí to s tým, čo máme alebo vieme. A preto hovorím, že ak berieme vážne investície do infraštruktúry a že keď je teda jasné, že ich spotrebiteľ musí zaplatiť a potom by to zdrážilo ener- e, cenu energie, tak sa musíme venovať práve tejto otázke energetickej chudoby obzvlášť potom tu bola otázka, či tie ciele roku 2020 môžeme použiť pružne. Máme tu údaje, ktoré Európska rada a parlament pred svojim funkčným obdobím, pred týmto funkčným obdobím prijali. Máme tu rôzne oblasti energetického aspektu, ktoré sú už pokročilé, ale energetická účinnosť ešte tak nepokročila. Pri, e, eh, aký, pri dbaní na to, čo hovoria členské štáty, ale bez záväznosti a kontrole len na zásade dobrovoľnosti a pružnosti, povedia členské štáty raz – že ciele sme nedosiahli a povedia, že e, tá, ich postoj bude negatívny. Preto ja hovorím, že dôvera je dobrá vec, ale dôvera kontrola a rovnaké ciele pre všetkých sa mi zdá tou účinnejšou, dôveryhodnejšou cestou. Pri efektívnosti by som chcel položiť ešte jednu otázku. Čo znamená efektívnosť, účinnosť? Úspory alebo zvýšenie energetickej presnosti? Porovnal by som to s autami. Naše auta sú dnes oveľa energeticky účinnejšie než pred 20 rokmi a napriek tomu spotrebujú rovnaké množstvo benzínu pretože motor má síce väčšiu energetickú účinnosť, ale to uvoľnilo energiu pre klímu, klimatizáciu, pre vyšší výkon a podobne. Takže čo chceme dosiahnuť? že klesne pokles energie o 20 alebo chceme dosiahnuť, že tá energia, ktorá sa využíva, sa využíva e, ehm, 20 efektívnejšie. O tomto sa nikdy nehovorilo. chcem ešte povedať, pán Tomás, že tu operujeme s termínom účinnosť, ale s tým nič nedosiahneme. S energetickou úsporou oslovíme každého, aj deti. Ja som sa môjho syna spýtal, on vie, čo je energetické šetrenie, čo znamená šetriť energiu. Keď som hovoril o účinnosti, je to akademický výraz, ktorý musíme ďalej vysvetľovať. A potom po druhé, pokiaľ je referenčný rok, to máme za jedno, ale teraz máme nové referenčné hotely, aké budeme chcieť mať. Teraz perspektívy. Aké perspektívy tu budeme mať? Napríklad perspektívy pre rozvinuté štáty a tam vidíme najprv nárast e, dopytu a od toho budeme odpočítavať minus 20, takže tie modely, ktoré mi dávajú a ktoré neakceptujem, mám v nich členské štáty a medzi nimi aj Luxembursko, ktoré sú na konci toho, čo potrebujú v referenčnom roku bez, efektívnosti, bez účinnosti a úspor, tak čo akceptujeme? Akceptujeme takéto plány, ktoré sú ako keby plánmi pre na za vyššou spotrebou energie. Proste jednoducho je to ešte téma, o ktorej musíme hovoriť, ešte to nie je zrelé, takže preto chcem v marci a v apríli s vami hovoriť o týchto návrhoch a počkám aj na správu parlamentu, práve preto, že si myslím, že to potrebujeme a viem, že aj že aj u vás prebiehajú tieto E, rokovania pomerne rozporúplno. Teraz južná línia, South Stream, ja neviem, Afiči aj Nabuko a tak ďalej, to je všetko v európskom záujme. South Stream a jeho blokovanie nie je môj problém, nie je moja vec. Ja môžem povedať, že my máme e, záujem, takže keď príde navšteva z Moskvy, tak sa vyroluje červený koberec vo Viedni, v Bukoresti, v Sofii. Aj tam sú e, teraz úvahy o tom, že či bude ten e, plynovod do Rumunska alebo do Bulharska. Toľko na tému Európske spoločenstvo. Takže máme EDF, máme možno E, z Rakúska, možno, ja neviem. Proste je to tu všetko otvorené. Všetci prijali pozvanie na rokovania, takže treba vidieť, ako vyzerajú tieto záujmy. Nabuko je v európskom záujme a South Stream nechcem blokovať. A ak máte viac, tak mi povedzte. a potom zistíte, že tu môžeme mať dobré zásady, ale vonku je vietor, protivietor a tam je tá e, nálada väčšia alebo inakšia, ako by sme si predstavovali ešte chcem, musíme poznať svoje hranice. Ja som zo športového, keď napríklad vyskočíte len 1,20 m, mali by ste si ju zvýšiť na 1,40 m a cvičiť, pretože keď si ju dáte na 2,20 tak budete celý život behať len pod ňou, ale nikdy ju nepreskočíte a vlastne z prílišnej ctižiadostivosti nič nedosiahnete. Tá výstava, o ktorej sa tu hovorila počas Európskej rady, budeme mať výstup, výstavy ekodesign, špeciálne na tému e, domáce spotrebiče, chladniče, ohrievače, vyhrievacie systémy, multimediálne zariadenia, teda všeobecne spotrebiče. To je to, čo máme v našich návrhoch teraz a čím sa obraciame na verejnosť ale nechcem vám nič tu nahrať. Myslím, že pán Sarkozy, Merken, Van Rompuy alebo Juncker e, sú vec, ktorú, ktorá by, of, e, e, sú ľudia, ktorých by spotrebiče na chodbe len málo ovplyvnili. Verte mi, ja sa tiež nechcem zosmiešniť. Európska rada má určité body, ktoré musí prebrať, ja neviem, Rómov v Európe, záchranný dážnik pre Grécko a podobne, pretože ak nedostaneme meny pod kontrolu, môžeme výstavu potom vo februári zabudnúť. Takže a ja som vám tu na tiež nepriniesol žiadne prístroje a zariadenia a to neznamená, že nevieme, o čo ide. A, vaď, a rokujeme o veciach do budúcnosti a o tom, čo je pred nami. čo sú pre mňa najdôležitejšie oblasti z investičného hľadiska. Infraštruktúra eh, je pre mňa veľmi dôležitá. Projekty ako Nabucco alebo ITER môžu byť akokoľvek veľké. Všetky z nich sa pohybujú len v jednomiliardovom ráde keď si zoberieme, že na jednu obytnú jednotku energetická sanácia predstavuje 40 až 80 tisíc eur, to znamená na občana EÚ okolo 20-30 tisíc e, eur, tak vidíme, že e, sanácia budov a téma infraštruktúra sú tá oblasť, ktorá predstavuje najväčšiu finančnú výzvu do budúcnosti. Je to vec, ktorá sa týka našej generácie a je možné, že keď sa teraz s týmto zaoberáme a keď budeme investovať do budov, tak my si musíme uvedomiť, že my musíme niečo spraviť a ak potrebujeme rozpočet, ktorý to zabezpečí a ktorý ale predstavuje návratnosť pre naše deti a vnúčata. Preto si myslím, že téma sanácie budov a téma infraštruktúry, zachovanie a výstavba sú tie dve najväčšie výzvy najbližších desiatich, dvaciatich rokov pretože to sú tie kroky, ktoré budú na osoch našim deťom a vnúkom. To budú tie kroky, ktoré presiahnu hranice našej generácie. A preto v rozpočte EÚ musíme mať na to, napríklad CEPLAN musí byť takto zabezpečený. Potre- máme tu projekty, ktoré sú dôležité e, a ktoré potom zahrnieme do ďalšieho návrhu potom je tu otázka eurobondov. Tu som otvorený. E, nie jednotky budú tie peniaze z banky, od súkromných, od súkromných investorov. Ja som zodpovedný za zmysluplné využitie, využitie zmysluplné získanie, zabezpečenie sú vlastné prostriedky a tak ďalej. To nie je energetická debata, to je otázka financí EÚ. A Teraz tu na, zažívame práve rokovania e, rozpočtu na rok 2011 a komisia chce, ako viete, to ste už počuli v Štrásburgu, my sme urobili návrhy na eurobondy a ja hovorím, že je málo oblasti ako energetická infraštruktúra. Možno je tu ďalšia oblasť, kde eurobondy môžeme dobre zdôvodniť a dokážeme ich zdôvodniť aj národným vládam. Potom tu bola tá otázka na CARS 21. Ja si myslím, že téma elektromobilita, štandardizácia, to je tá otázka toho, že komu patria tie batérie, ako vyzerajú load stations, ako to vyzerá, ja neviem, z technického hľadiska, napríklad zástrčka. Na to máme zásuvky, na to máme riešenia, pretože uh, chcem povedať, že do jary chcem prísť so štandardnými návrhmi, ale, sú člen, ale je na členských štátoch a podnikoch, či ich budú akceptovať. A pri téme DZT alebo obnoviteľné nechcem to tu nejako prevalcovať. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v posledných rokoch, aký bol vývoj, s tým som spokojný, ale kladiem si otázky. Ide tu o europeizáciu obnoviteľných energií. Ide o taký plán, ktorý by zabezpečil viac ako niekoľko desaťročí a 50 spotreby energie v Európe. A potom to už nie sú pinac. A tam očakávam od nás, že v najbližších mesiacoch alebo e, rok či dva, keď sa bavíme o tom, ako to môže byť, aké je to financujúce, takže príde Tunisko, Alžírsko, ďalší a tam budeme potrebovať zásadné riešenia pre infraštruktúru, e, pre Sicíliu, Taliansko. A ja nechcem, aby sme mali spalovanie odpadu v, v Neapoli ktoré by e, mal za výsledok potom prúd financovaný z EÚ. To je nebezpečie e, zneužitia a my potrebujeme aj určitú istotu v plánovaní. Nabuko musí splňať všetky pravidlá vnútorného trhu, tak ako každý plynovod, aj my sa snažíme mať ďalšie e, plynovody a nové zmluvy ešte skôr, než toto na, e, nadobudne účinnosť a preto sa tu radia všetky členské štáty a myslím si, že práve v oblasti plynu je dôležitá táto otvorenosť pre hospodárskú súťaž a preto je dôležité aj unbundling, to rozdelenie, rozčlenenie, odčlenenie. Myslím si, že toto boli tie najdôležitejšie otázky a ďakujem. Pán komisár, ďakujem vám veľmi pekne. E, mrzí ma, že musím ukončiť debatu, ale máme ešte ďalšie e, e, témy na rokovanie, ale ešte 10 sekúnd tu na kolegovi. Prezident Bush bol jeden deň na výstave, kde experti z laboratória Berkeley mu ukázali niečo, čo bolo v režime standby a on nebol schopný odstaviť elektrínu z tých zariadení, ktoré boli na stole tak sa nahneval, že to nie je možné. A ako výsledok tej polhodiny on zaviedol nariadenie o jednovatovom standby pre všetky e, vládne nákupy cez americkú armádu a vláda. Čiže dobre urobené výstavy sú veľmi užitočné pre elektrinu, pretože tí vodcovia si často neuvedomujú veci, ktoré si môžu uvedomiť. Máme dobrú skúsenosť od pána Buša a možno aj niektorí európsky vodcovia sú takí schopní sa učiť, aspoň pri najlepšom, ako pán Bush. Som veľmi rád, že ste dali túto schopnosť pánu Bušovi, ale vážne. Ja budem eh, hovoriť s maďarským ministrom pre energetiku, aby energetická rada na jar, pokiaľ ide o účinnosť, tam by sme mohli mať malú výstavku k labeling v Lipsiusovi. Chcem povedať, ja si myslím, že Európska rada by mohla byť troška príliš e, citlivá. Fan Rumpo je, e, je hostiteľ. Takže ja si myslím, že pri energetickej rade by to bolo možné. Európska rada si myslím, nie je to vhodné miesto. Pri energetickej rade by to možno bolo vhodné mať takú malú výstavu k energetickej účinnosti v domácnosti a chladenie, kúrenie, spotrebiče a podobne. Asi to by mohlo byť to správne miesto. Dobre, takže ďakujem. Možno, že v parlamente tu máme miesto ešte, tu je vždy tak málo, málo výstav, mohli by sme tam ešte niečo dať. Takže najprv dovolte, aby som sa rozlúčil s pánom komisárom, poďakoval sa mu vo vašom mene, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem a do najbližšieho stretnutia. Prichádzame k ďalšiemu bodu rokovania. Každý, kto teraz bude vyrušovať, ten sa so mnou poháda. Ivo Beret Belet má teraz slovo, len on má slovo a ostatní buďte prosím ticho. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, pretože neskoro budem sa snažiť byť veľmi stručný. Ide mi tu o kolanie recast. To je návrh komisie. Ja to stručne poviem po anglicky. Ide tu o radioaktívne e, látky v potravinách a krmivách na základe jadrového jadrovej nehody, havárie alebo iných incidentov. A tu ide o proces konzultácie, ktoré, ktorý predbieha. Je tu článok v Euratome, tá smluva zatiaľ platí. Mali sme krátko výmenu názorov, diskusiu o právnom základe a jeden z najdôležitejších bodov dnes ctení kolegovia, je fakt, že právny základ chceme pozmeniť preč od článku 31 v Euratome a prejsť na zmluvu o Lisabone. To je zmluva pre Európsku úniu. Aj, aby som to skrátil, máme tu, konzultovali sme právnu službu a vďaka ich iniciatíve pán predseda my sme taktiež kolegu, hovorili s kolegom Lénem z právneho výboru a bolo celkom jasné, čo si oni myslia, že musíme prejsť od zmluvy Euratom na Lisabonskú zmluvu. A to teda znamená, že odchádzame od konzultačného konania a od terajška bude konanie spolurozhodovania. To je pozícia parlamentu, to v správe jasne vyjadrím a dúfam, že bude veľká väčšina tu vo výbore. Z toho vychádzam. Rada, však niekto tu možno bude z rady, rada to vidí inak. A komisia určite má svoj vlastný názor, ale náš názor je jasný. Takže, pán predseda, je tu celé množstvo pozmeňujúcich návrhov, 70, a teraz nepôjdem cez všetky. Komisia je našťastie prítomná, aby mohla reagovať. Myslím, že najdôležitejší článok, napríklad článok 2, tam sme to prispôsobili s podporou mnohých kolegov. Je to návrh, že Európska komisia, keď príde k havárii alebo k nejakému incidentu, okamžite e, príde k záveru, aby sa použili tieto pre, pevné normy. Vychádzame z toho, že ide o právomoci, výkonné právomoci, ktorých, ktoré musí uchopiť komisia. To musí komisia urobiť to nie je úloha rady. A keď na to naviažem, máme tu množstvo nových odsekov, ktoré sme formulovali k článku 5. Tam ide, citujem po anglicky, berúc do úvahy akékoľvek nové vedecké údaje, ktoré sú k dispozícii. Takže keď prídu takéto nové údaje, nové informácie, nové inf- technológie, potom navrhujeme, že pomocou delegovania na Európsku komisiu, lebo to musí byť samotná komisia, ktorá potom uzavrie tento, alebo vykoná tento delegovaný akt. Takže to je dôležitý bod, pretože časť právomoci potom neprechádza na radu, ale na komisiu. Nie bez určitých podmienok. My žiadame od komisie, aby informovala e, radu a parlament a prirodzene rada má vždy právomoc tieto delegované právomoci komisie za určitých podmienok má právo ich e, odmietnúť alebo vrátiť ich na radu, tak povediac. Potom je, sú tam pozmenujúce návrhy ohľade sankcií, ak členské štáty nebudú dodržiavať tieto podmienky. Teraz nebudem hovoriť o tom detailne. Chcem sa sústrediť na najdôležitejšie body a tie sú hlavne v oblasti príloh tohto návrhu. Je tam rozdiel medzi prílohou 1 tzv. prioritné potraviny a potom snáď menej dôležité e, potraviny a krmivá pre zvieratá. Sú tu rôzne zmeny zo strany kolegov. Čo sa týka hodnot, aby sa prispôsobili, e, teda hodnoty žiarenia musia byť sprísnené to podporuje aj FAO, aj FTA, Food and Drug Administration Spojených štátov, sú tam spomínané, čiže potravinová a potravinová správa USA, takže to nie sú moje slova, proste, že by mali oni prísnejšie normy ako my. O tom musíme ešte hovoriť s komisiou. Zástupca komisie je tu. Je to expert jeho pripomienky môžu byť zaujímavé. Sú tu aj návrhy, ktoré zachádzajú ešte ďalej. V tých pozmeňujúcich návrhoch jasne sa tam navrhuje, aby príslušné prílohy s menej dôležitými potravinami boli vyškrtnuté. Že všetky potraviny a krbiva by boli uvedené v prílohe 1, to znamená všetky by sa stali prioritnými a tým by podliehali prísnejším hraničným hodnotám. Takže to, je, to, sú, za, to sú zmeny ohľadne príloh 1 a 2. Potom je tam celé množstvo ďalších návrhov a komisia by to snáď mohla komentovať. Takže to nemôžeme hneď uzavrieť. Budeme mať stretnutie tieňových spravodajcov a potom mm, si sadneme a budeme pracovať na kompromisoch. Tak to vyzerá. Klud Thomas. Michel Rivazi momentálne, bohužiaľ, je v Kongu, takže ja to odprezentujem za ňu. Ďakujem pánovi Belletovi za prejav. Myslím si, že je to dobrý krok výboru Júri prejsť e, k tomuto inému právnemu základu a tá ďalšia otázka, ktorú ste spomenuli, to tiež dôležité. Uh, tieto uh, pravidla neboli updatované, neboli aktualizované od 89. a pritom sa dosiahli nové vedecké poznatky, Eh, boli eh, aktualizované namkad normy eh, pre zdravie, bezpečnosť pracovníkov, v roku 2006, ale toto nariadenie naozaj je dosť zastarané, zaostáva za vedeckými poznatkami. A ďalšia vec, ktorú ste spomenuli tiež, USA a medzinárodná alebo svetová zdravotnícká organizácia majú oveľa prísnejšie pravidla než my, predovšetkým to, že treba stanoviť hodnoty pre tú najzradniteľnejšiu časť populácie. Takže znamená, že oni odlišujú, rozlišujú medzi deťmi a medzi dospelými. Ako by to teda mohlo fungovať? To znamená, ak idete do supermarketu a kúpite si jedlo, tak E, dieťaťu by ste museli dať niečo iné, než kúpite sebe. A to samozrejme to nie je možné urobiť, nie je to praktické a preto si myslím, že by sme mali tiež našu legislatívu prispôsobiť medzinárodným normám a tiež zobrať do úvahy aj prístup USA a VHO, tak sa teším na stretnutie tieňových spravodajcov a dúfam, že sa pohneme správnym smerom. Chce niečo povedať komisia? Michel Narcele. Oui, euh, donc euh, plusieurs questions ont été posées à la Commission. Ďakujem pekne. Niekoľko otázok A keďže teda e, ste ma požiadali o môj názor, tak ho aj vyjadrím. E, na začiatok niekoľko všeobecných pripomienok, ktoré odrážajú už vlastne to, čo e, povedali predrečníci, respektíve nadviažujem na to, čo povedali tie pripomienky k pozmenujúcim návrhom a ja to tak zoskupím. No, ja nechcem sa už teraz vrácať k, ku všetkým pozmeňujúcim návrhom, ktoré majú dočinenia s právnymi aspektmi. E, nie, nie, teda nevracajte sa ani k tomu, hovorí pán predseda. Dobre, tak teda nebudeme o tomto hovoriť. A čo sa týka právneho základu, zdá sa, že rada, parlament aj teda rada aj parlament majú úplne iný názor na tento bod. Chcem vás, vám len pripomenúť znenie 186b pod e, odsek C zmluvy, ktorý znie rovnako ako článok 305 EEC zmluvy o vytvorení Euratomu a zmluvy o fungovaní Európskej únie. Budem citovať ustanovenia Európskej, e, zmluvy o fungovaní Európskej únie a o Európskej únii sa neodlišujú od ustanovení zmluvy o Euroatome a čo to teda znamená, alebo čo to vždy znamenalo a veľakrát to bolo aj citované, keďže uh, zmluva o Euroatome má uh, možnosť prisudzovať moci, Je to možné vykonávať ex specialis. A teraz k tým pozmenujúcim návrhom ktoré sú viac technickej povahy. E, sú rôzne návrhy, ktoré navrhujú, ako už povedal predrečník, že hodnoty v týchto nariadeniach neboli aktualizované, odkedy boli prijaté nariadenia. K tomu chcem povedať následovné. V 95. po prijatí um, povedzme toho eh, právneho základu, to znamená, keď sa stanovili normy pre Euratom, pre všetkým zníženie um, um, dávky pre bežného občana späť na 1 milisievert, preskúmali sa e, preskúmala sa platnosť nových platných hodnôt v nariadení a experti to urobili na základe nových základných noriem, pretože toto sú limitné dávky, ktoré slúžili ako základ pre e, vypočítanie maximálnych e, povoliteľných hodnôt kontaminácie v potravinách. A táto skupina expertov dospela k názoru, že tie hodnoty ešte boli stále vhodné. A prečo tomu bolo tak? Pretože dostatočné záruky boli zaradené do týchto hodnôt aj na úrovni rady. Ale to už bolo veľmi dávno, v roku 87 Expertná skupina komisie predložila v tom čase návrh na základe návrhov a rád poradných skupín. A tieto návrhy boli veľmi prísne v tom zmysle, že zaraďovali alebo zapájali rôzne úrovne bezpečnosti a tiež delili hodnoty e, trojnásobne a v iných e, prípadoch až štvornásobne. V roku 1995 e, sa preskúmali hodnoty, či ešte stále sú vhodné, či sú v súlade s normami medzinárodnými aj normami Eurotamu, Euroatomu. Pretože samozrejme tieto medzinárodné normy sú v súlade um, aj s agentúrou pre, Medzinárodnou agentúrou pre radioaktívne žárenie. V roku 2006 sa tento proces skončil, ale skon, začal už teda v roku 2004 alebo 2005. výbor Codex Alimentarius, ktorý spolupracuje s FAO a VHO, prijali nové limitné hodnoty pre e, kontamináciu e, potravín alebo krmív po radiologickej núzovej situácii alebo po havárii. A komisia do toho bola zapojená, dostala od Európskeho spoločenstva mandát a bola súčasťou všetkých snách, ktoré odviedol tento výbor Codex Alimentarius a rovnaké kalkulačné základy sa využili ako aj pri vypočítaní európskych noriem a na teda stanovenie týchto hodnôt. A toto sú vlastne také e, také, to je také smerovanie, usmernenia, nie maximálne povolené hodnoty. Sú určité hodnoty, e, teda rozdiely, pretože napríklad kódex alimentários, oni nechceli 12, e, teda 1200 na kilo. Nechceli rôzne kategórie, napríklad e, pre kojencov, teda e, potraviny pre kojencov a potom tiež nukleocidy rozdelili do niektorých kategórií, podobne ako my, brali do úvahy radiosenzitivitu a niekedy tiež radionukleo radionuklid bol presunutý napríklad do inej kategórie alebo skupiny, ale tie základy pre kalkuláciu boli rovnaké. E, to znamená, bolo tam percento, ktoré sa mohlo skonzumovať, ktoré mohlo byť e, nakazené a čo sa týka maximálnych hodnôt aj pre každý radionuklid a potom aj úroveň zásahu, e, oni prijali tú istú úroveň zásahu ako Európska komisia. To bolo preskúmané v roku 1995 a to bol 1 milisíver. Jeden milisíbert. Chcem vám ešte pripomenúť jednu vec, pretože teda tie e, predložené návrhy boli, e, sú z rôznych e, výborov, ale čo tu chýba, je článok 31, expertná skupina. Hovorí sa, že bolo povedané, že dáta z tejto skupiny nie sú transparentné. V komisii nie sú žiadne ďalšie expertné skupiny, okrem tejto expertnej skupiny podľa článku 31, ktorá má znalosti ohľadom radiologickej ochrany, ale toto sa nedá nájsť v agentúre pre bezpečnosť potravín ak DG Sanko má mm, problém s radioaktivitou, tak sa teraz spoja s DG Energy a oni nás požiadajú alebo sa nás pýtajú na radiosenzitivitu e, potravín. Taký bol prípad aj urána, urána, uránu v pitnej vode a chemickej toxicity oni prišli za nami a my sme potom sa spýtali tejto skupiny podľa článku 31 na radiologickú senzitivitu. E, táto expertná skupina podľa článku 31 je naozaj nesmierne dôležitá pre radiologickú ochranu. Aj keď sa rozhodneme teda e, zmeniť rozsah tejto, tohto nariadenia e, a nebude to spadať podľa, pod zmluvu o Eurotome, E, samozrejme je tu skupina podľa komitológie, ale keď sa rozhodne o tom, že je potrebné rozšírenie, už e, koho budeme potom konzultovať? Skupinu podľa článku 31. E, k otázke transparentnosti by som chcel dodať, že E, môžete si aj pozrieť, e, kto sú členovia tejto skupiny podľa článku 31. Na internete sa to dá vyhľadať. E, skupina má svoj vlastný rokovací poriadok. Keď sa ešte vrátim k tým úrovniam alebo hodnotám, v rôznych návrhoch sa hovorí, že maximálne hodnoty sa musia zakladať na požiadavkách ochrany pre tie najzraniteľnejšie časti populácie. To znamená, že tí najslabší, najzraniteľnejší e, alebo tie najkritické, najkritickejšie kategórie populácie myslím si, že by nebolo vhodné to robiť na základe najkritickejších skupín, upravovať teda trh takýmto spôsobom, ktorý no, myslím si, že by sme sa mali opierať o nariadenie, ktoré by platilo rovnako pre všetku populáciu, ale samozrejme to nebráni komisii vydať odporúčania, tak ako to už aj urobila. Komisia vys, vydala e, podľa článku 38 zmluvy o Euratome e, odporúčania, tento článok jej to umožňuje, pre, vydal odporúčanie napríklad pre ľudí po e, havárii v Černobyle, ľudí, ktorí e, napríklad jedia mnohé plody, lesné plody, napríklad isté druhý húb. Takže toľko k tým kritickým častiam populácie. Teraz ak prejdeme k zraniteľným osobám, pri vypracovávaní takýchto hodnôt, ako to urobila expertná skupina podľa článku 31, oni urobili tieto výpočty pre rôzne vekové skupiny. Takže sa pozreli na všetky radionuklidy a urobili výpočty na základe e, ročných e, ročnej spotreby 1 e, až 10 rokov, potom 10 až 18 a dospeli a v stále v každej skupine išli na tú najnižšiu alebo najprísnejšiu úroveň a potom tieto hodnoty boli zahrnuté do nariadenia. A chcem tiež dodať, že sú aj určité hodnoty pre potraviny pre, eh, pre malé deti. O tomto sa dá diskutovať. Je to vlastne špeciálne jedlo, ktoré eh, sa dáva malým eh, kojencom pre deti, ktoré sú teda kojenci. Te, takže teraz e, tiež treba to definovať, či je to do 4 mesiacov, 6 mesiacov alebo možno do jedného roka. My sme zobrali tú najnižšiu hodnotu pre každú vekovú skupinu a to sme urobili pre všetkých okrem kojencov. Takže ak sme mali tie najnižšie hodnoty pre dospelých, tiež e, to potom platilo aj pre najmenšie deti. Možno tento prístup nepodporuje každý, ale e, je celkom logický. Niektoré pozmenujúce návrhy e, hovoria, že verejnosť musí byť informovaná. z, hlavne z dlhodobého hľadiska. Myslím, že to boli návrhy pani Rivazis, že musíme plniť nariadenia alebo ustanovenia e, zmluvy z Euroatomu o základnej ochrane a teraz k informovaniu verejnosti. Áno, v roku 1986 bola prijatá smernica tiež podľa Euroatomu o informovaní verejnosti o e, opatreniach na ochranu zdravia. To bolo ešte pred e, tou haváriou respektíve pred haváriou, respektíve ak dôjde k radiologicky e, núdzovej situácii. A ktoré opatrenia teda musia členské štáty prijať v takýchto situáciách. Tiež e, odkaz na smernicu, ktorá stanovuje e, základné normy e, by mal platiť e, z dlhodobého hľadiska, respektíve tá teda dlhodobo. A ja chcem k tomu dodať, že nie dlhodobo, ale vždy. Je to vlastne smernica, ktorá platí vždy a tieto hodnoty, ktoré sú v nariadení a ktoré, e, ktoré sa bude prepracovávať, vlastne vychádza z obsahu tej smernice. Takže nie je potrebné to znovu spomínať alebo pripomínať v nariadení. A nakoniec by som len chcel povedať, že radiologická ochrana verejnosti je zahrnutá do obsahu článku 30 až 39 zmluvy o Euroatome. Euroatome. A nesmieme zabúdať aj na článok 2b. tá primárna legislatíva je prepojená na odvodenú legislatívu. a Môžem vám tento text aj ukázať. 250 stranový dokument. Musíme ešte niečo vnútorne vyriešiť, lebo kolega Tomis má otázku a potom musia tlmočníci odísť. Je to možné ukončiť? Ja už som skončil. Dobre, ďakujem pekne. Takže primárna legislatíva, sekundárna legislatíva, stanovujúca e, minimálne hodnoty, to je tiež súčasťou tohto textu. Ďakujem pekne za pozornosť. Claude, ganz kurz. Claude, veľmi stručne. Ja sa pokúsim odpovedať vo Volterovom jazyku, čo je často uprednostnený jazyk pre tých, ktorí sa venujú jadrovým e, otázkam. Ja tu mám štandard 10-100 tisíc v rámci potravinového kódexu. Čo sa týka iných potravín, vo vašich prílohách máte 80, 700 a 52 tisíc, takže, takže sú to opodstatnené pochybnosti ohľadne časti toho, čo ste práve povedali. Nebudeme mať čas dnes o tom podrobne diskutovať, ale navrhujem, aby sme zorganizovali technické stretnutie, aby sme mohli porovnať informácie a čísla, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že budem potrebovať aj že ani technické stretnutie to nedokáže 100% vyriešiť, ale ja myslím, že musíte ďalej rokovať a vyriešiť si veci, aby sme dokázali správne hlasovať. Hlasovanie sme aj odročili. Takže Ivo Bele to veľmi dobre e, identifikoval a potom v januári budeme o tom hlasovať a dovtedy budú určite všetky otázky, ktoré treba vyriešiť, budú vyriešené Takže vám ďakujem šťastnú cestu a zajtra pokračujeme.